Vážené dámy, vážení páni, s maličkým meškaním, ktoré vyplynulo zo zmeny programu, vás tu teraz srdečne vítam. Pokiaľ ide o schôdzu koordinátorov, mám niekoľko oznámení, ešte než budem pokračovať verejným zasadnutím. Rozdali sme viacero správ. Imunita pána Demagistrisa, kolega Rabkaj, Druhý prípad pána magistrisa, tam rovnako dostal pán Rabkaj. Imunita Vadima Tudora, pani Volis. Hans-Peter Martin, jeho imunitu dostal pán Svievka. Potom stanoviska. Online gambling na vnútornom trhu pán Karim. A máme jednu zmenu, pokiaľ ide o hypotekárne úvery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 Začali sme s prácou na novom znení nariadenia Brusel 1, kde teda o prepracovanie znenie. Musím povedať, že toto nariadenie je jedným z najhlavnejších nástrojov. Podľa názorov odborníkov ide o právny akt, nástroj, ktorý poskytuje právnu istotu našim občanom a našim podnikom. Takže pokiaľ ide o to prepracované znenie, musíme k tomu pristupovať naozaj rozvážne. Nariadenie by sme mali pozmeniť tak, aby nedošlo k naplneniu e, tých e, obav, že to lepšie je nepriateľom horš- e, toho dobrého, teda aby sme náhodou v dobrých, s dobrými úmyslami situáciu nezhoršili. Všetky zmeny ktoré teda urobíme, musia ešte zlepšiť fungovanie tohto nariadenia. Chcem vám len pripomenúť, že minulý rok 7. septembra sme prijali uznesenie o revízii Bruselu 1. Naozaj sme si nechali dosť veľa času na rozmyslenie a pripravili sme teda návrhy na prepracované znenie Európska komisia predložila svoje návrhy a my teraz začíname v Európskom parlamente pracovať. Ja sa teším, že je tu pani Volis. Pani Volis bola spravodajkyňou v minulom funkčnom období. Vtedy išlo o postup konzultácie. Teraz ako parlament máme silnejšiu pozíciu a konkrétne ide o spolurozhodovanie. Ja by som rád veľmi úzko spolupracoval s pani Wallis, ako aj s inými spravodajcami. Rovnako budem spolupracovať s maďarským aj polským predsedníctvom. Rád by som využil všetky skúsenosti pani Wallis. Časový harmonogram je veľmi ambiciózny. Radi by sme naše práce uzavrali do konca tohto roka. A teraz stručne k tým najdôležitejším prvkom tohto nariadenia ide o prvú rozpravu. Ešte nemáme k dispozícii ani návrh správy. V júni dostanete moju pracovnú verziu. Takže čo je na tom celom najdôležitejšie? Poprvé, odstranenie exekvatúry. Iste viete, už sme o tom hovorili počas rozpravy o zelenej knihy. Európska komisia navrhuli, aby sa exekvatúr úplne odstránil to znamená, aby vznikol určitý automatizmus. Čo to znamená? Rozhodnutie súdu z jedného členského štátu by sa automaticky uplatňovalo aj v tom vykonávajúcom štáte. Automaticky by tam bolo uznané. Takže rozhodnutie súdu by bolo uznané vo všetkých ostatných členských štátoch. Čo to znamená? Znamená to, že strany v procese by nemuseli urobiť nejaké ďalšie kroky na to, aby toto súdne rozhodnutie bolo v iných štátoch uznané. Samozrejme, že sú tu aj opravné nástroje, ktoré sú obmedzené podľa článku 45, keď je nejaký súdny proces a nejaká strana sa nezúčastnila tohto procesu v členskom štáte, tak môže požiadať o revíziu, keď nebola informovaná o tomto procese. Samozrejme, že vice Major tu zohráva dôležitú úlohu, keď napríklad niektorá z strán sporu nemohla vzhľadom na vice Major sa dostaviť na súdne pojednávanie. Článok 43 napríklad e, dáva možnosť napadnúť rozhodnutie, štátu, rozhodnutie súdu v jednom členskom štáte, ak e, dochádza alebo ak došlo porušeniu nejakých predpisov podľa legislatívy vykonávajúceho členského štátu. Ja osobne som toho názoru, že zrušenie tak, ako ho navrhuje komisia, teda že by sme sa mali zadebať na fair trial, teda spravodlivý súdny proces. No už komisia zaviedla určité výnimky. Exekvatúra, teda by mal, by byť teda zachovaný v dvoch prípadoch. Ohováranie a potom ešte kolektívne žaloby. Úplné zrušenie exekvatúru závisí od nákladov a tiež ide aj o posilnenie dôvery medzi členskými štátmi. V 95% prípadov však ide o úplne jednoduché záležitosti. Takže zachovanie exekvatúru absolútne nie je potrebné. Takže tých zvyšných 5 tak tam e, to stojí za úvahu. Európska komisia, pokiaľ ide o náklady, má pocit, že ide o 48 miliónov eur v roku 2009. Toto ja žiaľ zhodnotiť nedokážem. Skratka, akceptujem tento argument komisie. Pokiaľ ide o tú dôveru medzi členskými štátmi, Európska komisia má pocit, že situácia je vyhovujúca, teda že členské štáty sú ochotné e, zrušenie exekvatúru realizovať. Ja nie som úplne tohto názoru. Áno, komisia možno je tohto názoru naozaj komisia pozitívne môže hodnotiť e, stav spolupráce. Mne by sa to tiež páčilo, keby tá dôvernosť členskými štátmi bola 100%. Obávam sa, že v reáli tomu tak celkom nie je. Naši občania sú samozrejme za hĺbkovú integráciu, ale zároveň u nich vzniká potreba právnej istoty a očakávajú, že my ich budeme chrániť pred takými riešeniami, na ktoré čas ešte nedozrel. Teda aby sme nepreli nejakú úpravu, ktorá naruší pocit právnej istoty našich občanov. Takže ja si myslím, že je potrebné naozaj mať dostatočné nástroje, ktoré umožňujú napadnutie takéto možnosť napadnutia rozhodnutia v, vo vykonávajúcom štáte. Takáto možnosť musí existovať a to sa nachádza v časti 4 tohto nariadenia. Ďalej súdne pojednávania v tom prípade, že obvinený má bydlisko v inom členskom štáte. Toto je veľmi komplikovaná otázka, nechcem o nej zachádzať do detajlov, myslím, že by to bolo predčasné preto chcem zdôrazniť eh, potrebu realizovať pripomienkovanie, čo možno najširšie, ako aj eh, politickú debatu ešte než niečo konkrétne v tejto súvislosti navrhneme. Pripomínam, že Európska komisia zatiaľ od Európskeho parlamentu nedostala súhlas Európskeho parlamentu Komisia si myslí, že Brusel 1 úpravy o súdnej príslušnosti, že by sa to rozšírilo bilaterálne dohody by sa tým pádom automaticky odstránili, hoci e, tieto sa osvedčili a takéto bilaterálne dohody okamžite zo dňa na deň odstránime. E, myslím, že to nebude dobre, mohlo by to spôsobiť veľké problémy. Takže aj tejto otázke sa ešte vrátim v ďalšej fáze rozpravy. Potom voľba súdu. Komisia si myslí, že by prioritný mal byť ten súd, ktorý je stanovený v dohode článok 32 podľa neho súd stanovený v dohode je tým súdom, ktorý má výlučnú právomoc. Komisia podľa mňa postupovala konzekventne a myslím si, že jej návrhy sú veľmi dobré, veľmi výhodné. Ďalšia vec. Um, zmierovací postup. Mediácia. Myslím si, že je potrebné pozorne si preštudovať úvodné ustanovenie číslo 20, teda rešpektovanie vôle strán v spore. Ak je tu takéto zmierovacie konanie, tak by mal byť prerušený súdny, mal prerušený súdny proces, až kým sa, člen, až, až kým sa strany sporu nerozhodnú inak. Takže aby sme sa vyhli paralelným konaniam. A tá mediácia, jej konanie, jej miesto by malo vychádzať z rozhodnutia tých strán sporu alebo zoznutia takého orgánu, ktorý bol zvolený stranami sporu. Z roku 58 máme, rozhodnúť, máme uh, dohovor, New Yorkský rozhovor, ktorý toto, toto rozhodcovské konanie uh, upravuje a to, myslím, postačuje. Pokiaľ ide o nejaké predbežné opatrenia, tam ide o vecné práva na nehnuteľnostiach, ide o vzťahy prenajmu a nájmu. A tu platí pravidlo umiestnenia tejto nehnuteľnosti. Toto je podľa mňa veľmi dobré riešenie. A ešte mám otázku na zastupcov Európskej komisie. Nový článok 85. Uvádza sa v ňom, že toto nariadenie neplatí pre práva zamestnancov a zamestnávateľov, teda pokiaľ ide o spoločný postup zamestnancov na ochranu práv, ide konkrétne o právo na štrajk. Ja si kladiem otázku, aký cieľ sleduje tento článok. Nám sa to nepáči a ja sa nám už to zachádza príliš ďaleko, takže zo strany komisie by ma zaujímalo zdôvodnenie. Ešte raz opakujem, ide o prvú výmenu názorov po tom, čo sme sa pozreli na návrh komisie. Teším sa na vaše pripomienky a navrhujem, by sme si stanovili časový harmonogram našej práce. Ja už som povedal, že sme veľmi ambiciozni, že by sme chceli prácu na tomto prepracovanom znení do konca tohto roka. Moju správu samozrejme včas dostanete. a na junovej schôdzi by som rád o nej hovoril. Ak sa nám to podarí, tak by som navrhoval lehotu na pozorňovacie návrhy na 15. júla. Počas leta sa asi nič diať nebude takže si napríklad môžeme počkať na preklady, ktoré sa počas tohto obdobia vyhotovia. V oktobri by sme teda mohli hlasovať vo výbore a potom v plene by mohla byť táto téma v decembri. Dnes na koordinátoroch sme hovorili o tom, že v septembri by sme obrúsali jedna mohli zorganizovať workshop alebo nejaké vypočutie. Ďakujem veľmi pekne za záujem z vašej strany. Teším sa, alebo ďakujem za to, že ste dávali pozor, že ste si ma vypočuli a teším sa teraz na vaše pripomienky. Ďakujem pekne, pán Zvievka. Ja by som navrhovala, aby sme sa skôr počuli komisiu a potom bude diskusia. Pani Van Yes, thank you, chair. No, ďakujem, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Ďakujeme pánovi Zvievkovi za veľmi komplexnú prezentáciu návrhu komisie. Myslím, že pán Zvievka prebral všetky zásadné časti e, navrhovaného preskúmania o zrušení pravidla exekvátor. Samozrejme je tu mandát Európskej rady e, v 99. a ako ste videli, Pokúšali sme sa brať do úvahy všetky obavy, ktoré boli vyjadrené zo strany jednotlivých aktérov, zvlášť ohľadom toho, že by sme mali mať dostatočné garancie na ochranu e, práv obajacov. Takže vidíte, že sme pracovali na týchto nástrojoch, aby sme e, tieto e, obavy ošetrili. Pokiaľ ide o rozšírenie vzťahov na tretie krajiny, tu ide o prístup k spravodlivosti európskych spoločností, európskych občanov k spravodlivosti, keď eh, sú v obchodných vzťahoch alebo majú iný typ vzťahov s tretími stranami teda s aktormi v tretich krajinách. Preto chceme rozšíriť pôsobnosť e, tohto nariadenia na tretie e, krajiny a chceme veľmi špecifické, veľmi užitočné pravidlo, ktoré e, pôsobnosť našich súdov sa pôsobnosť našich súdov sa rozšíri v prípade e, takýchto situácií, čiže m, mm, v prípade, že musíte získať naspäť svoje peniaze alebo aktíva na vašom území, tak toto je kľúčové. Pokiaľ ide o voľbu súdov a arbitráž, tak tu sa snažíme zlepšiť autonómiu jednotlivých strán v Európe, zlepšiť teda situáciu pre strany, ktoré sa rozhodli, že predložia e, svoj spor na špecifický súd alebo e, sú za mimosúdny spôsob riešenia sporov. Chceme teda posilniť dohody, e, arbitražné dohody a chceme, aby jednotlivé strany viac mohli rozhodovať o tom, akým spôsobom chcú riešiť svoje spory. Toto sú teda zásadné body preskúmania, ktoré nájdete v nariadení, pokiaľ ide o špecifické otázky pána Zvievku v článku 85, tak e, máme tu ustanovenia, ktoré sme sem vložili a tu sa potvrdzuje to, že to nemá vplyv na právo na štrajk, toto nariadenie. To nariadenie sme vložili kvôli špecifickým obavám vyjadrených zo strany niektorých aktérov v verejných konzultáciách, kde e, bola obava, ktorá je taká širšia trošku ako len Brusel 1 Týka sa to niektorých eh, precedencov súdneho dvora o eh, slobode eh, vytvorenia spoločnosti špecifická interpretácia týchto precedencov mohla viesť, alebo mohla by viesť k obmedzeniu slobody odborov konať. Zvlášť išlo o právo na štrajk. A pretože komisia je toho názoru, že táto interpretácia nechceme teda obmedziť toto právo na štrajk v Európe, tak e, toto sme tam vložili ako garanciu na konci tohto nariadenia, aby sme potvrdili, že žiadne takéto pravidlo v nariadení by sa nemalo vysvetľovať takýmto spôsobom. Prezentácia bola veľmi komplexná, samozrejme, že sme rádi, že pán Zvievka je pripravený e, posunúť sa dopredu tak rýchlo. Ak máte akékoľvek otázky, tak môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť a určite budeme odpovedať na vaše vaše otázky podrobnejšie. Ďakujem. Sú k tomu ešte nejaké ďalšie otázky? Zdá sa. A, pani Regner. Ďakujem pekne. Veľmi sa teším na spoluprácu s pánom poslancom Zvievkom, samozrejme aj s pánom Wallis a ďalšími tieňovými spravodajcami chcela by som naozaj povedať, že návrh eh, je veľmi vydarený a mnohé diskusné eh, body, ktoré sme už preberli inde, tu boli zapracované. Eh, teraz ma trošku prekvapilo, že zásupkynia komisie hovorila, že už v roku 1999 bol daný mandát, aby sa zrušil exekvatúr. Eh, ja ako poslankyňa, že nie som tak dávno alebo tak dlho v týchto kruhoch, takže eh, naznačuje mi to, že treba byť trpezlivý, eh, aby sme sa podstatne vo veci pohli vpred. Som veľmi rada, že v septembri má byť workshop k tejto téme. Chcela by som sa dotknúť niektorých vecí, ktoré považujem za veľmi dobré, ale budem sa sústrediť na tie, ktoré považujem za problematické. Nový koncept medzinárodný, pokiaľ ide o medzinárodnú príslušnosť. Čiže uplatňovať len nariadenie, to by bolo veľmi pozitívne. Avšak, aby miesto súdu bolo aj v prípade hnutelných vecí e, takto určované, to e, by nemalo celkom zmysel, pretože zmysel hnutelnej veci je práve, že je hnutelná. Pozitívny aspekt je... Mm, vy ste hovorili, že keby sa rozšírila pôsobnosť Bruselu 1 na ob, e, vlastne odporcov, ktorí majú sídlo v treťom štáte, plus aj zamestnanci a zamestnanky, nie, ktoré by chceli podať žalobu proti viacerým podnikom, tak by mohli využiť článok 6, odsek 1. Potom, čo sa týka toho článku spomínaného 85, chcem skonštatovať, že predsa len trošku vágny, takže naozaj vítam, že táto problematika sa tiež už preberá, avšak po rozhovoroch so zástupcami odborov sú moje informácie a moja pozícia asi taká, že toto zaistenie je celkom uh, dobre, ale to ešte nezodpovedá uh, No to e, eh, nezodpoveda to tým požiadavkám na e, vlastné miesto súdu, pokiaľ ide o tieto pra, e, pracovnoprávne e, aktivity, ako je štrajk a tak ďalej. A čo sa týka článku 45, ako povedal pán Zvievka, to si samozrejme môžeme ešte viesť neskôr, čo je tá 45-dňová lehota. Tu by sa potom mohli ešte otvoriť nejaké ďalšie podrobnejšie otázky. Myslím, že to politicky nie je to najdôležitejšie, ale spontánne ma napadli témy, ako napríklad čo ak ide o voľné dni alebo štátne sviatky, ktoré v niektorom členskom štáte sú voľnými dňami alebo sviatkami a v inom nie. Čiže to sú veci, ktoré treba ešte zohľadniť. Pri tých veľmi dôležitých otázkach by som sa vrátila ale ešte k jednej veci, ktorá mi príde problematická a síce výnimky pri, pri zrušení exekvatúru dá sa vychádzať z toho, že bude veľmi ťažké pre spotrebiteľské organizácie alebo ombudsmanov, ktorí toto eh, nejako zhromaždiť na viaceré požiadavky a podniky teda v takomto prípade by naozaj mali nejakú výhodu, pretože ak by eh, vlastne boli e, oslobodení od všetkých tých dôkazných povinností a tak ďalej, od ostalo to celé nejaké nevyvážené. A to je situácia, ktorá e, teda nezabezpečuje, tak povediať, rovnosť zbraní medzi oponentami. Takže ďakujem za vašu prácu doteraz, za vašu prednášku. Takže viem, že čo sa týka tohto miesta súdu pre tie pracovnoprávne aktivity ako štrajky, to je určite um, pre mnohých ešte trňom v oku a myslím, že naša práca nás dovedie k úspechu. Ďakujem pekne, Diane Wallis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Zbievkovi za jeho prezentáciu. Veľmi sa teším na spoluprácu s ním na tejto téme on sa zaoberá aj rozhodnutím IMCO a poprvýkrát samozrejme išlo len o konzultácie, ale je to nástroj, ktorý je základom občianského, občianského a obchodného práva v EÚ. Takže je dôležité, aby sa nám tá revízia vydarila. Myslím, že vo väčšine aspektov to nariadenie celkom dobre fungovalo, ale pán Zvievka už poukázal na tie body, ktoré by sme mohli vylepšiť a samozrejme hlavnou vecou je pokúsiť sa opatrne odbúrať tú potrebu tzv. alebo určitého do, dvojitého exekvatúru. Tie dva body identifikované, e, ktoré ostávajú e, potrebné, aby tam bola možnosť teda tej verejnej politiky. Myslím, že je to absolútne pravda, čo sa týka problémov, pokiaľ ide o hováranie o tom možno budeme hovoriť neskôr, pokiaľ ide o rozhodné právo. A v tejto oblasti je to veľmi citlivé v našich členských štátoch, pokiaľ ide o dosiahnutie správnej rovnováhy medzi slobodou prejavu a právom na súkromie alebo reputáciu, takže myslím si, že je jasné, že toto je jeden zo spôsobom, ako zachovať teda tú možnosť vstupovania verejnej politiky. Menej som si istá, pokiaľ ide o tie argumenty týkajúce sa e, kolektívnych e, žalôb. A dôvod je, že keď sa pozeráme na nejaký horizontálny nástroj na kolektívne žaloby, a e, zrejme tomu tak je, a pán predseda, vy k tomu budete mať aj správu, tak myslím, že by sme mali mať možnosť E, zaoberať sa týmito obavami aj v rámci tohto horizontálneho nástroja. Ak teda by sme mali sa zbaviť tej potreby nejakého dvojitého testu v rámci Bruselu 1. Ďalšia oblasť, ktorá sa mi zdá zaujímavá z pohľadu návrhu komisie, súvisí s tým, čo by som nazvala európsky prevádzkovateľ alebo európske subjekty v tretich krajinách. Toto je podľa mňa oblasť, ktorá sa týka mnohých organizácií pre ľudské práva, ktoré by teda mali mať možnosť na súdoch EÚ a najmä v Spojenom kráľovstve a Holandsku e, zabezpečiť, aby aj e, európske spoločnosti, aj zamestnanci e, dodržiavali určité, e, určité podmienky aj mimo EÚ. Ak má e, tento subjekt aktíva v EÚ, tak možno aj to je určitý spôsob, ako to riešiť. Ale treba si minimálne priznať tento problém a dúfam, že budeme môcť túto vec ďalej diskutovať, pretože si myslím, že je to dôležitá vec. A ďalšie veci, ktoré sa tu spomínali, spotrebitelia, no dúfam, že článok súvisiaci so spotrebiteľmi a e, súdnou príslušnosťou, že to e, sa osvedčilo v práci za posledné roky a treba zabezpečiť, aby teda voľba práva súvisiaca s rozhodcovským konaním, ako povedal pán Dievka, aby sa to riešilo citlivo podľa toho, ako si to strany sporu zvolia. Takže na tomto dôležitým spise budem ďalej pracovať s pánom Zvievkom a myslím, že sme zvýraznili tie body, ktoré budú zaujímavé aj v budúcej diskusii. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási, takže môžeme tento bod uzavrieť. Ak to správne vidím, tak tam vlastne ani nie je už nič ďalšie predloží sa správa. Takže pristúpme k hlasovaniu. Dohodli sme sa, že presne 10.30 začneme hlasovať. Začneme správo pána Masipa. Pán Masip. E, pán Masip, začneme hlasovať o vašej správe. Chcete k tomu ešte niečo doplniť? Nech sa páči. Perdone, presidente. Tantas elecciones en España que no, que no estoy despidiendo. pán predseda. Naozaj som sa nesústredila, ale naozaj som pripravený hlasovať. Dobre, aj e, u nás je v Nemecku vždy nesmierne množstvo volieb, takže poďme hlasovať. Takže pozmeňovací návrh 1, e, bežný postup, tie zdržania nebudem uvádzať e, počas bežného hlasovania až na záver. Ak sa chce niekto zdržať a máte pocit, že to treba zapísať do protokolu, tak sa prosím nahlas prihláste. Takže pozmeňovací návrh 1, kto je za, poprosím hnite ruky, ďakujem, proti, e, väčšina za, takže Ekon G. Nemusíme hlasovať Ekon C. E, kto je za? Proti? Väčšina za prijaté. Ekon D. Dora. Kto je za? Proti? Mm, prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? E, väčšina za. Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? väčšina za prijaté, ekon E, kto je za, proti, počítame si. Deväť za, 11 proti, zamietnuté. Nie, prijaté. 11 za, 9 proti. Prijaté. Ekon B, kto je za, proti. E, odmietnut, zamietnuté ekon a nemusíme hlasovať. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa. E, schválené 5 za, proti. Zdržali sa prijaté za. 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 e, za, sa, sa padá, kompromis 1, proti, schválené 8 za, to je vybavené 9 je vybavené, 40 je vybavené, 2, kompromis 2 za, proti, prijaté 13 e, za, proti, prijaté 16 za. Za. Prosím, zdvihnite ruky. 16 za. Proti. Musíme si to spočítať. Takže ešte raz 16 za. Kto je za? za, proti, e, zamietnuté. 12 na 12. 15 za, proti, zamietnuté. 3. Prvá časť som si vyriešila. Ekom 3. Kto je za? Proti? E, prijaté. Ekon F za. Prvá časť za. Proti? E, prijaté. Ekon F druhá časť za. Proti? Prijaté. Ekon 14 za. Proti. Prijaté. 19 e, za. Proti. Prijaté. 21 za. Proti. Zamietnuté. 22 za. Proti. Prijaté. 23 za. 23 Eh, padá vlastne. Dobre, nemusíme. Takže 21 tiež. Kompromis 4, kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 5 za, proti, prijaté. Ekon 19 za, proti, zamietnuté, ak som správne videl. Also nochmal. Ešte raz, sekretariát má pochybnosti, takže Ekon 19. Kto je za? Proti? Pochybnosti boli oprávnené, takže je to prijaté 33 za, proti, prijaté 34 za, proti, prijaté 35 za, proti, prijaté 36 za, proti, e, zamietnuté, 37 e, za, proti, e, prijaté kompromis 6 za, proti, prijaté 39 za, proti, mm, myslím, že väčšina za, prijaté. 41 za, proti. A ešte raz. 41 za. Dvanásť proti. Zamietnuté. Pozmeňovací ústny číslo 1. Kto je za? Proti? Prijaté. Ďalšie 3 sa tým pádom vyriešili. Ekon 7 za? Proti? Prijaté. Kompromis 7 za? Proti? Prijaté. 56 za? proti. Ešte raz, kto je za, proti. Prijaté 57, myslím, že tým pádom je. Nie? Dobre, takže 57 za, proti prijaté 58 panta, 59, 60, kompromis 8 za. A to máme oddelené hlasovanie. OK, wir haben also ein... Dobre, takže with this list to je oddelené hlasovanie, čiže 1, 2, 3 časti. Prvá časť. Nie. To sú dve hlasovania. E, môžeme hlasovať o všetkom okrem tej jednej vety. Takže o celom odseku s výnimkou tej vety this list should include. Takže kto je za, prosím, zvihnite ruku. Za. Proti. Hlasujeme ešte raz. Hlasujeme o celom odseku okrem, okrem toho, kde je this list should include. Kto je za? proti, prijaté. Teraz táto veta, kto je za, proti, väčšina je proti, takže tá veta je mm, vypustená 70 za, proti, prijaté Ekon 1, druhá časť, kto je za, proti, prijaté. Ekon 2, druhá časť, za, proti, prijaté. 3, e, teda pardon, 73, kto je za, proti, prijaté. 74 e, tým pádom. tá 75 je ďalší. Takže za 75. Za proti, zamietnuté. 76 za, jeden ústny pozmeňovací návrh, kto je za, proti, prijaté. Ďalej. 81. Kto je za? Proti? Prijaté. Ale prosím, hlasujte poriadne. 81 za, proti. Väčšina proti, e, teda za, takže prijaté. 77 za. Aha, tento padá, dobre. 78 za, 78 za. A tento musíme aj odhlasovať, takže 78. Dobre, dobre, dobre. Takže všetko späť. 82. Kto je za? Proti. Prijaté. Ústny pozmaňovací návrh 3 od spravodajcu. Kto je za? Proti? Prijaté. Ekon 16, ten padá. Ekon 22, nie. 80 je ďalší. 80 za. Proti? Prijaté. Ekon 18, kto je za? Proti? Prijaté. 83 za proti, prijaté. 84 za, proti, prijaté. 85 za, proti, prijaté. 19, e, aha, 90, 12, takto preberieme. 20, kto je za, proti, prijaté. 86 za, proti, zamietnuté. 87 za, proti, prijaté. Kompromis 9. Za, proti, prijaté. 91 za, proti, prijaté. Ekon 17 za, proti, prijaté. Kompromis 10 za, proti, prijaté. Pozmievací návrh 100. Kto je za? Proti. Prijaté. 104 za. Proti. Zamietnuté. 101 za. Proti. Zamietnuté. 102 za. Proti. Počítame za. Ešte raz prosím za. 12, 12 zamietnuté. Dobre. 103 za. Proti. Prijaté. Kompromis 11 za. Proti. Prijaté. 55. Kamal za. Proti. Zamietnuté. 61 Oddelené hlasovanie, prvá časť za. Takže prvá časť za. Proti. Prijaté. Ekon 13 za. Proti. Prijaté. 111 za. A proti. Zamietnuté. Kompromis 12 za. Proti. Prijaté. Ekon 11 za, proti, e, prijaté 116 za, proti. Nie je to jasné ešte raz. 116 za. 12 proti. Tiež 12. Takže zamietnuté. 117 za. proti. Ešte raz to isté, 12, 12. 118, kto je za, proti. Zamietnuté jednoznačne. 120 za, proti. 12, 12. Správa ako celok, kto je za? Proti jednohlasne srdečne blahoželáme spravodajcovi. Naozaj to nebola jednoduchá téma. Takže teraz správa pani Kastex. Máte k tomu ešte niečo, pani spravodajkynia? Nie, môžeme hneď hlasovať. Okay, abstimmen. Gut. Dann haben wir einen Kompromissänderungsantrag. Máme tu kompromis 1. Prosím, hlasujte za, proti. Prijaté kompromis 2 za, proti. Prijaté 7, pán Karim za, proti. Eh, zamietnuté 8, pán Albrecht za, proti. Prijaté 9 za, proti. Prijaté kompromis 3 za, proti, prijaté 11 za, proti, zamietnuté 4, kompromis 4 za, proti, prijaté 18 za, proti, prijaté 19 za, proti, prijaté 20 za, proti, prijaté 21 za, proti, e, prijaté 22 za, proti, prijaté 24 za, proti, e, prijaté 20... Moment, ešte druhá strana, zase som bol rýchlejší, 25 bol stiahnutý, 27 za, proti, prijaté 28 za, proti, prijaté kompromis 5 za, proti, e, prijaté kompromis 6 za, proti, prijaté 33 e, e, za, proti, prijaté 34 za, proti, prijaté 36 za, proti, prijaté 37 za, proti, prijaté 38 za, proti, prijaté 40 za, proti, prijaté kompromis 7 za, proti, prijaté. A záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, e, takisto e, jeden sa teda zdržal schválené, blahoželáme, nie? Ona bola za. Dobre, jedno zdržanie, dobre. Blahoželáme. A teraz Offshore Oil and Gas Activities správa pani Evi Lichtenberger. Pripomienky, pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja ich danke allen uh, recht... Ďakujem všetkým za podporu. Je to podľa mňa dôležitý krok do budúcnosti a teším sa äh, z podpory. Ďakujem. Výborne. Je to tematická oblasť, kde má náš výbor priamu právomoc. Teda ide o zodpovednosť za, respektíve o environmentálne trestné právo. Pozmeňovací návrh 1. E, Kto je za, proti? Prijaté 2. Za, proti? Prijaté 3. Za, proti? Prijaté kompromis 1. Za, proti? Prijaté kompromis 2. Za, proti, ešte tu máme, ešte tu máme 5, takže za, proti, prijaté kompromis 2 za, proti, prijaté a teraz e, stanovisko ako celok, za, proti, zdržali sa, jednohlasne prijaté, srdečne blahoželáme pani Lichtenberger. A teraz právny základ. Das habe ich hier noch. Frau Kollegin Geringer, wir kommen zu Ihrem Punkt. Bitte, Sie haben das. Pani kolegyňa Geringer, máte slovo, bod 21. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o právny základ k návrhu nariadenia Ide teda o pozmenenie nariadenia 2007 z roku 2004 v súvislosti s agentúrou Frontex. Právny základ sa vraj musí zmeniť. Súhlasím s týmto názorom právneho oddelenia a sekretariátu. Článok 74 a 77 sú podľa mňa tým správnym právnym základom. Ide o odsek 2 BD. Toto umožní prijatie nariadenia v postupe spolurozhodovania. Takže ešte raz opakujem sa rovnakého názoru ako sekretariát a právne oddelenie. Takto je potrebné zmeniť právny základ. Ďakujem. Hlasa k tomu niekto slovo. Všetci súhlasia. Kto je teda prosím za? Kto je proti? Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Takže schválené bod 22. Radioaktívny odpad. Pani Geringer, nech sa páči. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Znova návrh nariadenia k nakladaniu s vyhoratým palivom a radioaktívnym odpadom. právne oddelenie Jeho návrh sa týka doterajšieho postupu, pokiaľ ide o vyhorené palivo a radioaktívny odpad. Právny základ boli články 31 a 32 dohody Euratom. v rámci práva EÚ sa otázky atomovej energie riešia iba v Euratome. Ide o lex specialis v tejto oblasti. Táto zmluva umožňuje príjmanie spoločných noriem, pokiaľ ide o nakladanie s vyhoretým pargom a radioaktívnym odpadom. pred dvomi rokmi vstúpil do platnosti, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a Európsky parlament podľa nej má rozhodovaciu právomoc a možnosť kontroly aj v ďalších oblastiach a preto by som chcela navrhnúť istý kompromis. Konkrétne budeme mať dva právne základy. Na jednej strane Euratom ako právny základ preto, že komisia bude v spolupráci s odborníkmi rozhodovať o tom, ako sa bude nakladať s vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. To je teda ad 1. A ad 2 vychádzajúc z článku 192 Lisabonskej zmluvy by Európsky parlament mal, správ, mal právo spolu rozhodovať. Myslíme si, že toto je ten správny prístup, pretože v súlade s Lisabonskou zmluvou Európsky parlament má sp- spolurozhodovacie právo v mnohých oblastiach, vrátane tejto, vrátane oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti v súvislosti s jadrovou energiou. Čiže ešte raz to zhrniem, navrhujem taký, istý, taký určitý kompromis. Článok 31 a 32 Euratom. tieto uznáme a k tomu pridáme ešte článok 192 Lisabonskej zmluvy. To je takýto dvojaký, dvojaký právny základ pre túto smernicu o nakladaní s vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. Takže poprosím o podporu tomuto návrhu. Ďakujem pekne, pani Geringer. Dvaja sa hlásili o slovo, pán Zvievka a pán Lechner. Pán Lechner, ďakujem pekne. Uh, ja e, samozrejme sympatizujem s týmto návrhom, ale myslím si, že to z hľadiska zmluvného práva nie je realizovateľné. 31-32 Euratomu, toto je e, jednoznačne lex specialis a zahrania to aj environmentálne a bezpečnostné aspekty. E, nie je to tak, že by v dohode Euratom sa o týchto oblastiach vôbec nehovorilo vyvstáva otázka k tomu roznutie Európskeho súdneho dvora e, z obdobia pred Lisabonom. Takže tá otázka, či by právne oddelenie sa k tomu mohlo vyjadriť, či teda Lisabonská zmluva nejako zmenila vzťah e, o európske dohody Euratom alebo nie. Toto je podľa mňa podstatné. Ja si myslím, že v tejto oblasti musia naďalej platiť ako jediné právne základy články 31 32 Euratom. Ďakujem pekne, pani Lichtenberger. Vďaka. Ja celkom nesúhlasím, že tu odznelo. Už sme dvakrát hovorili o právnych základoch, kde sme sa rozhodli opačným smerom, pretože všeobecná ochrana životného prostredia a verejného zdravia nie je konzekventne upravená. Takže článok 192 podľa mňa je relevantný a myslím si, že spolzdanie Európskeho parlamentu tiež tu musíme zohľadniť a to z, jedno, z jedného veľmi jednoduchého dôvodu. Celá tá rozprava, ak si spomínate, na ten starý článok e, v súvislosti s Černobylom a s tými e, hodnotami v prípade potravín, že to celé bolo veľmi netransparentné, ako sa to e, znova nastolovalo a ja si myslím, že nielen z vecného hľadiska je dôležitá, dôležité zapojenie Európskeho parlamentu, ale aj z obsahového hľadiska, takže si myslím, že sme mali podporiť to, čo navrhuje spravodajkyňa. Mohli by nám, prosím, zastupcovia právnych, právneho oddelenia povedať niečo k tej otázke, ktorú načrtol pán Lechner. Nikto tu nie je zastúpený? Sekretariát hovorí, že môžeme odložiť rozhodnutie o tejto otázke na budúce pretože hlasovanie v gestorskom výbore, výbore bude až po našom ďalšom zasadnutí. Takže navrhujem, aby sme dali za úlohu právnemu oddeleniu tú otázku, ktorú nastolil pán Lechner a potom to rozhodneme na budúce. Súhlasíte? Dobre, takto, takto správme. Záleží predsa od toho, aký názor na to má právne oddelenie, takže musíme vyčkať please send us an, an, uh, already uh, an opinion. We have an opinion of the legal service. Gut, aber die können das ja mal erläutern beim nächsten Mal. Das ist das Einfachste. Ja? Takže na budúce to ešte raz detálne preberieme. To bude najlepšie. Poďme ďalej. A znova dostane slovo pani Geringer. Ide tam o integrovanú námornú politiku. Áno, ďakujem, pán predseda. na záver. Stará známa téma. Toto stanovisko právneho oddelenia poznám, ale navrhla by som určité kompromisné riešenie. Takže súhlasíme so stanoviskom právneho oddelenia, ale doplníme ešte jeden právny základ, ale pokojne to môžeme odhlasovať aj na budúcej schôdzi. Teraz k 23. Návrh na riadenia na vytvorenie integrovanej námornej politiky. Tu žiadne pochybnosti nevyvstávajú. Súhlasím so stanoviskom právnej právneho oddelenia, článok 74 a 77, odsek 2b, tieto netreba zohľadňovať ako právny základ pre stratégiu v oblasti integrovanej námornej politiky. Nariadenie si kladie za cieľ najmä financovanie projektov v oblasti námornej politiky. Žiaden z článkov tohto nariadenia sa netýka vízovej politiky, prechodu cez hranice a tak ďalej. Takže článok 43 odsek 2, 91 odsek 1, 100 odsek 2, 173 odsek 3, 175, 188, 192 odsek 1, 194 odsek 2, a 195 odsek 2. To sú podľa mňa tie právne základy. A ja navrhujem, aby sme súhlasili s právnym oddelením a aby teda platil tento právny základ týchto viacero článkov. Je to naozaj veľmi solidný právny základ. No však to už je takmer polovica zmluvy, ale keď to tak musí byť, tak to tak musí byť. Hlasí niekto slovo? Nie, nikto nemá námietky? Dobre, takže sme to schválili. Poďme ďalej. Správa Karim. To posúvame na neskôr. Takže predsa len to môžeme odhlasovať. Prepracované znenie Spravodajca tu síce nie je, ale poďme hlasovať. Kto je za? Kto proti? Schválené. A teraz správa Lichtenberger? Nie, ešte nie. Najskôr Hakská konferencia. Je to bod 28. Srdečne tu vítam pánov Hansa van Lona a Williama Duncana. A dám najskôr teda slovo vám a potom kolegyni Voli. Súhlasíte s takýmto postupom? Nech sa páči. Ah, ah, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, dámy a páni, sme veľký podst- veľmi poctení, pán zastupca generálneho tajomníka a ja znovu máme tu príležitosť prehovoriť pred vašim výborom zodpovedným v Európskom parlamente za vzťahy s konferenciou o, s konferenciou o súkromnom medzinárodnom práve. Uh, 27 členských krajín EÚ je členmi e, tejto konferencie a Európska únia ako taká je súčasťou tejto konferencie od 1. apríla 2007. Sme veľmi hrdí na túto situáciu, pretože nie je tak veľa medzinárodných organizácií, kde je súčasťou, ich súčasťou aj Európska únia, čiže konferencia a jej e, generálny sekretariát, e, Tala kancelária sa snaží o to, aby sa zúčastňovali všetky členovia, čo je možné vďaka veľkej pružnosti v našich e, pravidlách. A teda podľa kompetencií je to komisia, predsedníctvo alebo jednotlivé členské krajiny, ktoré sa vyjadrujú e, na teda podujatiach v Hágu. Samozrejme, vnútorná organizácia a rozhodnutia, kto zastupuje Európsku úniu v Hágu. Toto sú rozhodnutia, ktoré vyplývajú výhradne z mm, rozhodnutia EÚ a členských krajín. To nie je konferencia, ktorá by sa mala týmto e, týmito vnútornými otázkami e, inštitúcia členských krajín zaoberať. Pán predseda, máme tu predsa len obavu, aby hlas Európy bol vypočutý v rámci konferencií a globálnych organizácií. Je veľmi dôležité, aby všetky členské krajiny pokračovali a prejavovali sa počas stretnutí konferencie. Aby sa Únia vyjadrovala jedným hlasom vo veľkých otázkach, to je jedna veľká výhoda. Je to veľmi dobré, ale bohatstvo Európy spočíva v jej jednote, v rôznorodosti a práca konferencie profituje z príspevkov nielen EÚ, ale aj jej členských krajín. Niekedy um, sme toho názoru, že uh, kresla členských krajín zostávajú prázdne a že nepočujeme jednotlivé hlasy členských krajín EÚ. A to nie je um, to, čo by sme si želali. Únia by sa mala vyjadrovať aj členské krajiny, aby svet e, počul o tom bohatstve Európy. Konferencia v Hágu e, rozšírila počet svojich členov v minulosti a je závažné, že tri posledné krajiny, ktoré vstúpili do konferencie, sú z troch rozličných kontinentov. Filipíny, 100 miliónov obyvateľov, e, veľká diaspora, sa k nám pridali v júli. Azijská krajina Mauricius, africká krajina a Kostarika z amerického kontinentu, teda tí sa k nám pridali v januári a máme teraz 72 členov vrátane EÚ a okrem toho asi 70 krajín sú e, súčasťami mm, ďalších dohovorov alebo jeden alebo viacerých dohovorov, čiže e, veľmi veľa krajín. Pán predseda, dámy a páni, načasovanie tohto stretnutia je veľmi šťastné. Práve sme ukončili dôležité stretnutie nášho, našej rady o všeobecných otázkach a politike a pripravujeme veľmi dôležité stretnutie na budúci týždeň, 10 stretnutie o praktickom fungovaní Eh, dohovoru eh, z Hágu a eh, takisto dohovoru z 66. roku o ochrane detí. Bude to teda bohaté stretnutie, pokryť o účasť. Asi 250 delegátov sa k zíde v Mierovom paláci v Hágu. No, pokiaľ ide o stretnutie rady, komisia vám poskytla potrebné informácie o záveroch Rozdali sme všetky závery v angličtine a francúzštine a sme pripravení reagovať na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať. Boli sme skutočne veľmi radi, že Európska únia pri tejto príležitosti v apríli podpísala e, poslednú posledný hákský dohovor, globálnu dohodu o ktorá sa týka rodinných otázok. Čiže sme veľmi vďační, že Európska únia toto podpísala a tešíme sa na ratifikáciu tohto dokumentu. Ak dovolíte, pán predseda, krátky komentár k stavu veci, e, k, k, k, k globálnej hackskej dohode. Musíme rozlišovať medzi dohovorom, ktorý bol prijatý od roku 2000 a dohovormi, ktoré sa prijali predtým. Uh, Tie, ktoré sa v Hágu prijali po roku 2000, majú klauzulu, ktorá Európskej únii umožňuje vstúpiť do dohovoru ako takého. Možno v spolupráci s členskými krajinami to závisí od vnútorných eh, rozdelení kompetencií. Európska únia už teraz eh, podpísala dva nástroje, eh, dohovor 2007, ktorý som spomenul, a dohovor 2005 o Eh, o rodinných otázkach. Je to teda eh, spojené s, s Bruselom 1, so záujmom sledujeme eh, čo sa deje a inšpirujeme sa dohovorom 2005 a dúfame, že Európska únia čo skoro ratifikuje tento nástroj. Nebudeme čakať na dokončenie preskúmania Bruselu 1 a ratifikácia, schválenie toho tančného dohovoru teda nebude nejakým spôsobom oneskorená. Čiže rešpektujeme e, tieto vnútorné postupy. Ďalší nástroj, ktorý sa ratifikoval či schválil Európskou úniou, je to protokol 2007 o uplatniteľnom práve. Eh, Európska únia bola prvým subjektom, ktorý vstúpil do tejto oblasti a sme tomu veľmi rádi. Eh, situácia je ťažšia s dohovormi z pred roku 2000, pretože tam nemohla byť klauzula, ktorá by Európskej únii umožňovala vstup, takže je tu celý zoznam asi 35 dohovorov, kde nie je pre EÚ možné vstúpiť ale tieto dohovory sú veľmi dôležité pre občanov Európskej únie a bolo by veľmi dobré, aby európske krajiny zvážili spoločne vstup do týchto dohovorov. Väčšina, vo väčšine z nich členské krajiny sú už členmi. A najnaliehavejšia otázka, a pán Duncan, Duncan na to nadviaže, je dohovor 2006 o ochrane detí, 5. júna minulého roka a to malo byť v platnosti vo všetkých európskych krajinách. Bohužiaľ, nie je to tak. Potom tu máme dohovor 2000 o ochrane dospelých. To by malo byť uplatnené vo všetkých krajinách, ale iba málo z nich to tak aj urobilo. Ďalšie dohovory sa týkajú e, dôkazov zo zahraničia, Eh, taká globálna úroveň. Eh, väčšina členských krajín to schválila, ale nie všetkých. Prístup k spravodlivosti už názov tohto dohovoru jasne hovorí, aké je dôležité. Veci sú tam obsiahnuté, ale nie všetky európske krajiny sú členmi. Čiže eh, deklarácia z 2007, že Európska únia urobí maximum, aby stimulovala členské krajiny vstup, ich vstup do tejto deklarácie. Tam na to nadviažú konkrétne kroky. Pán predseda, teraz by som navrhoval, aby zástupca generálneho tajomníka eh, nadviazal eh, na môj príspevok a hovoril o podrobnostiach. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Poviem len niekoľko slov, eh, k, aby som vás informovala o niektorých otázkach, oblastiach, ktoré tajomník spomenul, dohovor 1980 o únosoch detí a tento dohovor aj naďalej e, láka nové krajiny. Za posledné dva roky Maroko sa stalo súčasťou tohto dohovoru. To bol veľmi vážny e, vstup v Singapur a mnohé ďalšie krajiny, ktoré sa pridávajú. Možno ste počuli, že Japonsko nedávno formálne mm, potvrdilo svoj záujem vstúpiť do dohovoru z 80 rokov. To je veľmi závažné a myslím si, že tým sa reaguje na požiadavky a želania mnohých členských krajín EÚ. Korea smeruje k vstupu a Ruská federácia, čo je veľmi významné je na ceste smerom k vstupu. Bol pripravený návrh, a ktorý preskúma Duma. Ako povedal pán generálny tajomník, na budúci týždeň máme zásadné preskúmanie praktického fungovania dohovoru e, z 80. roku spolu s 96. s dohovorom z 96. o ochrane detí. Len aby som vás informoval, o čom sa bude hovoriť. v prípadoch, kde e, rodič sa snaží získať opateru dieťaťa, sú tam rozličné domienky, že sa tam deje domáce násilie, že e, dieťa alebo e, rodič, ktorému bolo zverené do opatery, bol predmetom <clears throat> nejakého zneužívania Niekedy tieto prípady domáceho násilia vedú k ťažkostiam hlavne e, vzhľadom na to, že v Hágu by sa malo súdne pojednávať rýchlo. Čiže snažíme sa pomáhať súdcom, aby dosiahli rovnováhu medzi rýchlym e, vyriešením prípadu, aby aj tieto domienky sa rozumne vyriešili, aby sa k tomu pristupovalo citlivo. Taktiež mediácia, máme tu e, kódex pravidiel, ktoré sa týkajú práve dohovoru z 80. roku, ktorý sa snažíme rešpektovať. Veľmi nám záleží na tom, aby čoraz viac týchto hakských prípadov sa e, skončilo dohovorov medzi rodičmi. Asi 40 z týchto prípadov ktoré idú do hákského systému, sa rieši nejakou formou dohovoru. A my by sme boli radi, keby sa to zvýšilo, pretože do budúcnosti pre tieto rodiny a ich vzťahy medzi rodičmi a deťmi ideálne eh, by bolo, keby sa dokázali dohodnúť. Pokiaľ ide o dohovor z 96 na tomto stretnutí budeme diskutovať aj o, o novom manuáli, ktorý sme pripravili, aby sme viedli e, centrálne orgány a sudcov, aby uplatňovali tieto pravidlá a um, mala by to byť inšpirácia, e, ktorú sme čerpali z manuálu, ktorý vypracovala Európska únia v súvislosti s, s nariadením Brusel 2a Ďalej, ďalšia oblasť, ktorou sa zaoberáme, pán predseda, a myslím, že to e, váš e, výbor a členské krajiny bude veľmi zaujímať, je to Ide o všeobecné otázky. Um, um, teda dohovor o náhradnom rodičovstve. Všetky tieto problémy, ktoré sa týkajú dohovorov o medzinárodnom rodičov, náhradnom rodičovstve, vidíme, aké sú tu základné problémy a vyplývajú z tej skutočnosti, že rozličné krajiny majú veľmi rozličné názory na náhradné rodičovstvo. Niektoré krajiny eh, v EÚ neregulujú túto oblasť. Niektoré krajiny e, to stavajú mimo zákona alebo majú na náhradné rodičovstvo veľmi prísne pravidlá. Niektoré krajiny umožňujú takéto dohody a iné nie. Výsledkom je, že ehm, osoby jednoducho cestujú za, do krajín, kde je e, takéto niečo možné. A potom sú tu cezhraničné problémy v tejto oblasti sme e, urobili značnú prácu, e, snažíme sa na rozvoji judikatúry e, v EÚ. Pozeráme sa na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú konkrétni jednotlivci a neistota, ktorá vyplýva z toho štatútu, hlavne pre dieťa a tiež preto, ako určiť národnosť dieťaťa, emigrácia je s tým spojená. A ďalej otázka toho, aká, aký je primeraný právny nástroj na určenie vzťahu rodič dieťa medzi dieťaťom, ktoré sa narodilo a um, tými rodičmi, ktoré ho budú vychovávať. Potom um, zneužívanie, ochrana, všetky všetci aktéry e, týchto dohovorov o náhradnom rodičovstve potrebujú ochranu. Dieťa, náhradná matka tiež môže byť niekedy predmetom zneužívania. A takisto aj e, rodičia sú vo veľmi e, citlivej situácii, ako rodičia často bývajú, keď sa rozhodujú, že chcú mať dieťa a potom za to musia zaplatiť veľa, veľkú sumu peňazí Čiže máme pocit, e, že je tu ešte veľa práce, ktorá sa musí urobiť a Hakská konferencia je pripravená sa tejto práci venovať. Potrebujeme väčšiu jasnosť v súkromnom medzinárodnom práve a pravidlách, ktoré sú spojené so štatútom, a ako aj s, s dieťaťom a jeho rodinnými vzťahmi. Potrebujeme systém administratívnej spolupráce, inými slovami štruktúry a postupy, aby sme chránili a regulovali to, čo možno nazvať poskytovateľmi e, náhradného rodičovstva, teda agentúrami, ktoré takéto niečo sprostredkovajú. Potrebujeme garancie pre e, osoby, ktoré sú e, v rizikovej pozícii. Ak je to možné, musíme zabrániť neprimeranému finančnému zisku. Nebude to jednoduché, pretože vieme, že prístup v jednotlivých krajín je odlišný, niektoré krajiny e, sa tým nechcú zaoberať, ale ak presvedčíme štáty, že či už sú za alebo proti e, dohovorom o náhradnom rodičovstve, majú spoločný záujem e, na regulácii tejto oblasti. Je tu spoločný záujem minimálne na ochrane jednotlivcov, ktorí sú súčasťami takýchto prípadov, zvlášť detí pretože dieťa je nevinné, je to eh, nevedomý produkt týchto nových technológií. A myslím si, že sa musíme sústrediť predovšetkým na ochranu dieťaťa. Pán predseda, ešte spomeniem zo pár ďalších oblastí, boli tu tiež návrhy Kanady, aby sme sa pozreli na otázku uznávania e, príkazov na ochranu, teda príkazy, ktoré máme v situáciách domáceho násilia. A tiež e, keď v jednej krajine sa vydá príkaz, ktorý vyžaduje, aby e, rodič, ktorý žije v inej krajine, sa nepriblížil, nepribližoval aby odišiel. A problémy v súkromnom medzinárodnom práve sú také, čo sa stane, keď tieto rodiny cestujú, keď sa obeď presunie do pôsobnosti iného súdu a mm, naďalej vyžaduje ochranu. Čiže požiadali nás, aby sme sa pozreli na tento kontext, ako riešiť medzinárodné uznávanie príkazov na ochranu. Nie je to jednoduchá téma, pretože zákony v tejto oblasti sú zmeso občianského trestného práva, ale takáto je realita a musíme jej čeliť. A ešte na záver e, otázka, ktorá bude zaujímavá pre váš výbor. Máme viac ako 80 krajín, ktoré sú súčasťou e, Hakského dohovoru z 93. roku a naša hlavná práca v súvislosti s týmto dohovorom sa sústreďuje na taktickú podporu a pomoc a školenie e, hlavne e, v, pre krajiny pôvodu Kambodža, Guatemala, boli sme tam nejaký, pred nejakým časom a Tahiti. Uh, a mnohé ďalšie e, problematické krajiny a tá pozornosť, ktorú si vyžadujú, je dlhodobá. Našim hlavným problémom je zabezpečenie finančných prostriedkov, aby sme túto prácu mohli urobiť a cieľom tejto práce je, aby sme sa tam dostali a aby tento medzinárodný systém adopcií, e, ktorý má chrániť predovšetkým dieťa, Ehm, aby sme zabránili neprimeranému finančnému zisku, aby sme tiež pomáhali a podporili eh, aby sme zabezpečili nejaké pohodlie pre eh, adoptívnych rodičov, pretože oni majú tiež eh, právo na to, aby ehm, ten systém bol čistý. Je to teda ťažká práca, je to oblasť, kde zúfalo potrebujeme viacej zdrojov. Ďakujem pekne, pán predseda. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Ďakujem obom hosťom za nielen ich vyjadrenia, ale za dôležitú prácu, ktorú odvádzajú. A teraz Diana. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem naozaj veľmi pekne obom hosťom za to, že nám predstavili prácu Hakskej konferencie v naozaj mnohých veľmi citlivých oblastiach ktoré sú veľmi dôležité pre mnohých občanov. E, vždy je dobré vypočuť si, čo robíte, uvedomiť si, že Hakská konferencia naozaj dohliada nad tým, aby tie dohovory, ktoré boli prijaté, naozaj fungovali v prospech tých ľudí, v prospech ktorých boli prijaté. Preto tento systém Hakskej konferencie je mimoriadne dôležitý. Pán predseda, my možno ako výbor by sme mali členským štátom objasniť, zrejme si to uvedomujú, ale možno nie dostatočne, že sú tu určité dohovory z roku 2000, ktoré ešte na celom území EÚ riadne nefungujú. A musíme zabezpečiť, aby členské štáty ich dodržiavali aby eh, sa nenechali zlákať nejakou možnosťou bilaterálnych eh, úprav s tretími krajinami, lebo tieto bilaterálne eh, úpravy, hoci môžu byť lákavé na prvý pohľad, by ohrozili tú pozornú individuálnu podporu, akú dokážete vy poskytnúť v tretich krajinách, tak aby tie systémy náležite fungovali. Mám pocit, pán predseda, po tom, čo som si vypočula slova hostí, zdá sa mi, že by možno bolo dobré, keby náš výbor pripravil uznesenie na podporu otázok, na ktoré nás dnes hostia upozornili, teda aby sme povzbudili členské štáty v tejto súvislosti, v súvislosti s určitými dohovormi z pred roku 2000 a otázka financovania, tá je vždy veľmi zložitá, ale myslím, že by bolo dobré, keby sme našu podporu Haxej konferencii takýmto spôsobom vyjadrili. Ešte ďalšia vec, budúcnosť, otázka toho náhradného materstva je veľmi zaujímavá, ale aj tie príkazy na ochranu v prípade násilia v rodine. Čoraz častejšie dochádza v našich členských štátoch k problémom, ktoré nevychádzajú možnosť takéhoto tradičného násilia v rodine, ale je to takéto násilie na záchranu ctí, či už na ženách alebo na mužoch. Takže mňa by zaujímalo, či sa zaoberáte touto otázkou v súvislosti s tými príkazmi na ochranu, lebo vo viacerých členských štátoch sa takéto prípady objavujú. Ľudia prídu z tretich krajín do EÚ a vznikajú problémy tohto typu, ktoré je potrebné riešiť. Teda takéto príkazy na ochranu je potrebné uznať. Takže k tomuto by ma zaujímala vaša aktivita Iste viete, že som roky pozorovala projekt Judgments. Teším sa, že sa ním znova zaoberáte. Vítam to, ale samozrejme nadmerný optimizmus nie je na mieste a zaujímalo by ma, ako vy hodnotíte túto novú iniciatívu a jej ďalšiu perspektívu. Ďalšia oblasť ktorá nás zaujíma. Zahraničné právo v rámci EÚ. Takže ako sa vyvíja diskusia v rámci Hakskej konferencie v tejto súvislosti. Takže ešte raz ďakujem za vašu prezentáciu aj za vašu prácu. A pán predseda, ako som už povedala, dúfam, že by sme mohli pripraviť uznesenie na podporu Hankskej konferencie. A ešte jedna vec. To by nám pomohlo, aj keď sa my ako parlament zúčastňujeme Hankskej konferencie, aby teda bolo stanovisko parlamentu vo vzťahu k stanovisku EÚ absolútne zrejme. Ďakujem pekne. Áno, ten nápad s uznesením by sme mohli prerokovať na budúcich koordinátoroch a niečo nám k tomu iste nápadne. Nemusí to byť iniciatívna správa, môže to byť napríklad otázka na ústne odpovedanie, teda niečo, čo sa dá ľahko zrealizovať. Budeme o tom na budúce hovoriť. Dobre, pani Lichtenberger ako ďalšia. Áno, ďakujem pekne za vaše prezentácie. Naozaj to na mňa urobilo veľký dojem, akú prácu robíte, naozaj zložitú. Vyjadím sa k zo pár detailom a podporujem kolegyňu pokiaľ ide o nápady na budúcu prácu. Mňa zaujalo to, že napríklad v prípade únosov detí Duma teraz evidentne postupne zamýšľa vstúpiť, pristúpiť k dohovoru a táto plánovaná bilaterálna dohoda medzi Ruskom a Francúzskom bol by to potom problém? Myslím, že áno. Myslím, že by bolo lepšie, keby sa to celé riešilo v rámci konferencie. Poprosím vás, aby ste sa k tomu stručne vyjadrili. Naozaj ma upokojilo, že je tu takýto vývoj a dúfam, že e, sa to čo možno najskôr úspešne završí. Náhradné materstvo, áno, ten právny problém tu je, existujúca právna terminológia e, to nedokáže obsiahnuť. Mhm, neviem, ako by sa to mohlo vyriešiť, nič ma teraz nenapadá. Musíme mať na zreteli stále ten účel, aby sa to nedialo pod tlakom, aby nedochádzalo k zneužívaniu, tá finančná kompenzácia a tak ďalej. To všetko je potrebné poriešiť. Rakúsko uplatňuje taký systém, aký ste vy načrtli a boli by sme veľmi radi, keby tu bola väčšia miera internacionalizácie v tejto oblasti. Alebo ako hovorím, ten Postup, ktorý uplatňuje Rakúsko, sa osvedčil a často to umožňuje predísť konfliktom, čo je podľa mňa jedna z kľúčových otázok v tejto oblasti. Takže Duma o tom už diskutuje. A mňa by zaujímalo, či by sme sa mohli teda v tejto súvislosti vyhnúť bilaterálnym rokovaniam a bilaterálnym dohodám. Ďakujem, pán Hefner. Áno, nadviažme to, čo povedala predrečníčka. Naozaj považujem prácu haxej konferencie za mimoriadne hodnotnú a najmä v oblasti, ktorá nie je len medzinárodná, ale aj medzikultúrna, teda vývoj spoločných spolahlivých právnych štandardov. To si naozaj veľmi vážime. My ako Európska únia sme naozaj vo veľkej miere odkazaní na takéto snahy nad rámec Európy, teda v nadnárodnej, medzinárodnej rovine príprava spoločných právnych konceptov, noriem, praxe a tak ďalej. Mám jednu otázku. Vy ste nám dali k dispozícii takúto štatistiku, grafiku a musím priznať, že mnohé z tých dohovorov, ktoré sú tu uvedené, vôbec obsahovo nepoznám. Ide o štatistiku, ktorú si myslím musíme všetci ešte v pokoji preštudovať, ale poprosím vás o takú malú pomoc, aby som to dobre chápal. Zaujímalo by ma, z čoho vyplýva to, že toľko dohovorov nebolo vôbec ratifikovaných. Takže dohovory e, sa príjmajú, podpisujú, ale potom sa neratifikujú. Tuším, to máte označené takou hviezdičkou, napríklad dohovor o adopcii. Tento dohovor žiaden členský štát neratifikoval, ale je, uvádza tam, že denunciation, že štyri št- štáty povedali, že nie sú ochotné ratifikovať. Takže prosím, vysvetlíte mi to, čo to znamená. Alebo sú tu aj dohovory, kde ratifikovali tieto dohovory iba niekoľké štáty, jeden, dva, a neočakáva sa, že sa situácia zlepší. Nechápem to. Alebo sú tu napríklad členovia ako Filipíny, ktoré ratifikovali iba jeden jediný dohovor. Malézia je tiež vašim členom a neratifikovala absolútne nič, takže eh, Pomôžte mi, ako to mám, prosím, chápať. Ďakujem, to boli tie otázky a dávam teraz slovo našim hostom, pán Van Lun, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naozaj veľmi pekne ďakujeme za podporu, ktorú vyjadrili všetci traja poslanci. Veľmi si to vážime. Niekoľké otázky odpovedám ja, zvyšok prenechám pánovi Dankenovi. Pani Volis sa pýtala na tie rozsudky, projekt Judgment. Asi 50 rokmi nás navštívila a my sme tedy naozaj mali tú veľkú ambíciu. O, taký celosvetový Brusel sme chceli pripraviť, ale ukázalo sa, že je to príliš tvrdý oriešok a my sme sa rozhodli, že ten tú platnosť obmedzíme e, na výber súdu. A pokiaľ ide o oblasť rozsudkov, že skladka nebudeme riešiť v plnom rozsahu, že chceme začať v malom a postupne k tomu pridávať e, ďalšie, ďalšie prvky. Zatiaľ máme len New Yorkský dohovor, nič ďalej nemáme celosvetovo, pokiaľ ide o uznávanie a vykonávanie uh, Eh, rozsudkov. Práca prebieha, Austrália, USA a ďalšie krajiny eh, sa snažia túto vec pohnúť dopredu a mm, ja si myslím, že šance sú dobré, že to teraz eh, dosiahneme a dúfam, že aj EÚ bude pokračovať vo svojich veľmi slúbnych snahách takýto dohovor dosiahnuť. bolo prijaté rozhodnutie e, začať znovu s prácami na tom širšom projekte. Dôvody na to sú evidentné. Gravitačné centrum našich aktivít sa presúva na východ, svet sa vyvíja, takže je na čase znova túto otázku otvoriť. Myslím si, že by sme nemali byť nadmieru ambiciózni je naozaj veľmi zložité dosiahnuť jednomyselnosť, pokiaľ ide o súdnu príslušnosť a jej úpravu celosvetovo, teda na ktorý súd je potrebné sa obrátiť ako prvý. Uznávanie a vykonávanie rozsudkov, to by mal byť taký prvý krok. Ponechajme súdnu právomoc zatiaľ stranou Samozrejme, že určité pravidlá na to, aby e, tie rozsudky boli uznávané a príjmané, sú predpokladom pre ďalšie kroky, ako napríklad paralelné konania, konflikty medzi súdmi a tak ďalej, takže súdnou príslušnosťou a tak ďalej. Takže toto je taký určitý východiskový bod, Radi by sme to úspešne dotiahli dokonca v najbližších rokoch. Zahraničné právo alebo cudzie právo s podporou členských štátov sme sa zaoberali touto otázkou na schôdzach expertov. Myslíme si, že v tejto fáze by sme mali občanom umožniť prístup k cudziemu právu v tom zmysle, že by sme šírili osvetu, informácie. Máme taký trojčasťový návrh, nástroj typu londýnskeho dohovoru Rady Európy. Tam sa upravuje, ako sa prístupuje k požiadavkám, žiadostiam súdcov k o informácie, že ich spracúva nejaká centrál v danom členskom štáte a postupuje ich e, iným súdcom, potom šírenie informácií na internete, čo je naozaj vynikajúci zdroj informácií a mohol by pomôcť zjednotiť kritériá, napríklad správnosť prekladov, aktuálnosť informácií a tak ďalej. A tá tretia časť, tá by mala umožniť sudcom a ďalším obrátiť sa na sieť odborníkov pri takých otázkach, kde nepostačuje skrátka položiť otázku jednému súdcovi, ktorý na to potom bude reagovať, ale skrátka v otázkach, ktoré si vyžadujú širšiu diskusiu. Máme pocit, že je to dobrý nápad, ale zatiaľ žiaľ sme nezískali väčšinu a od konsenzu, od, konsenzu, od konsenzu sme ešte naozaj na mile, na mile vzdialení. Praktická otázka. Ako máte uh, dobre pochopiť, správne pochopiť e, tento dokument, ktorý sme vám dali? Prečo niektoré dohovory niektoré krajiny neratifikovali a tak ďalej? Môžete sa na to pozerať z dvoch strán. Táto strana dohovorí členské štáty. Tam vidíte, že naozaj k tým ratifikáciám dochádza. A my nie sme v takej jednoduchej situácii ako v prípade EÚ, že v EÚ máte e, nariadenie a už to platí vo všetkých členských štátoch automaticky. Nie, naše dohovory musia prejsť parlamentami všetkých e, zmluvných strán všetkých štátov. Ako vidíte, niektoré krajiny ratifikovali viacero dohovorov, niektoré menej. Je to práca, ktorá ešte nie je uzavretá. Každoročne dochádza asi k 20-25 ratifikáciám, čo je v poriadku a tendencia je rastúca. Ďalej, prosím, chápte, niektoré tie dohovory boli e, možno potom e, poupravené inými dohovormi. Vy ste hovorili o, tej, o tom dohovore o adopciách, ale ten už neplatí. Bolo to nahradené ďalším dohovorom a ten bol naozaj ratifikovaný nielen členskými štátmi, ale aj inými štátmi. ochrana maloletých tento dohovor e, zrejme nebude ratifikovaný mnohými krajinami, už máme dohovor z roku 96, ktorý, navrhuj, ktorý nahrádza ten starý dohovor. Takže to naozaj komplikovanejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Ja som v piatok bol v Sankt Petersburgu. Stretol som sa s prezidentom Medvedevom a on verejne vyhlásil, že Rusko bude podporovať prácu Hakkej konferencie Duma už. Urobila určité kroky. Takže či nás tempo ratifikácie uspokojuje? No samozrejme, že nie. Ale keď sa obzrieme do histórie, vidíme, že k pokroku dochádza a že počet štátov spojených s Haskou konferenciou neustále narastá. Počet členských štátov je v porovnaní s rokom 2000 o 50 vyšší. Takže je to naozaj veľmi nádejné. Ale ako pani Voli správne povedala, toto všetko závisí od množstva podpory. Podpory sekretariátu a členských štátov. Dúfam, že som teda reagoval na vaše otázky a teraz dávam slovo kolegovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne otázka bilaterálnych dohovorov, e, zvlášť e, vo vzťahu s Ruskou federáciou. Samozrejme, že zdieľame s obavami, ktoré odzneli, zdieľame obavy, ktoré odzneli Musíme hovoriť s ruskými partnermi nielen o tomto, nielen v súvislosti s dohovorom o únosoch, ale aj s medzinárodným dohovorom o, um, o adopciách. No, tieto krajiny niekedy preferujú bilaterálne dohovory a zdá sa mi, že ich argumentom je, že môžu mať uh, systémy, ktoré, systémy spolupráce viac ušité na mieru v prípade, ak sú tieto dohovory bilaterálne. E, s tým sú spojené samozrejme aj problémy, ak nie ste členom Hákského dohovoru, nie ste súčasťou svetového spoločenstva, ktoré sa venuje rozvoju najlepších postupov z e, konkrétnej oblasti a nemáte tú veľkú podporu, ktorú zvyčajne máte alebo mm, napríklad sú tu mm, medzinárodné siete, ktoré vás podporujú. Čiže je to na každom štáte, aby um, teda sa rozhodol, aký dohovor chce mať, ale tieto bilaterálne nie sú veľmi efektívne komplikujú veci v praxi. Napríklad dohovor o únosoch je s tým spojený ďalší problém. Veľmi často sú tam viac ako dva štáty a to je ďalší dôvod, prečo je potrebný multilaterálny prístup. Ďalšia vec, ktorú zdôrazňujeme smerom k Ruskej federácii, je to, že naše dohovory sa dajú doplniť v prípade eh, toho dohovoru o adopcii, aký je potrebná vyššia ochrana v adopčnom postupe pre dieťa, to je dovolené v rámci toho dohovoru o adopciách a to je možné aj s dohovorom o únosoch detí z 80. roku. Je to teda príklad nástroja, ktorý na regionálnej úrovni zlepšil fungovanie tohto dohovoru a vaše vlastné nariadenia Brusel 2a tomu napomáhajú. Takže toto sú veci, ktoré e, napredujú pomaly, niekedy je to naozaj veľmi komplikované presadiť. A ešte veľmi stručne bola tu otázka toho, prečo niektoré krajiny mm, nemajú tak jasno ohľadom zoznamu ratifikácií. Niektoré uh, z týchto dohovorov e, majú väčšiu úlohu ako iné. Napríklad v moslimských krajinách e, pracujeme už niekoľko rokov, je tam e, určitý proces dialogu medzi hakskými štátmi a moslimskými štátmi, hlavne v súvislosti s týmito náročnými cezhraničnými rodinnými problémami v Ázii a v Pacifiku, Filipíny Možno neviete, že sme zahájili pred niekoľkými rokmi sériu zásadných regionálnych konferencií, ktoré sú zamerané na to, aby upozornili členské krajiny v Ázii a v Pacifiku na výhody Hákského dohovoru a skutočne ďalšia regionálna konferencia koncom roku bude organizovaná práve na Filipinách v Manile. Čiže Niekedy sú tieto dohovory málo známe a na ďalší príklad takéto oblasti je Subskárska Afrika. Pracujeme intenzívne, by sme pomohli krajinám tohto regiónu pochopiť, aké výhody z toho pre nich vyplývajú v prípade, že sa stanú súčasťou tohto dohovoru. A nejaké úspechy sme už zaznamenali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi zaujímavé, poučné. A na ďalšej schôdzi koordinátorov sa poradíme o tom, ako tie poznatky z dnešnej schôdze môžeme vyžiť. Takže ešte raz ďakujem, prajem vám šťastnú cestu domov. Ďalší bod programu 11. Správa panu kolegu Siomo. Ide o úradný vestník. Nech sa páči, máte slovo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Ide o nariadenie o elektronickom zverejňovaní úradného vesníka EÚ. Momentálne máme tu návrh Európskej komisie. Ide o to, že elektronické vydanie úradného vestníka má nadobudnúť právne účinky. Veľmi dobre vieme, že dnes v tejto realite nikto nepoužíva papierovú verziu vestníka. Takmer všetci využívajú online vydanie. Je to vlastne paradox, pretože vieme, že online verzia nemá právnu silu. Takže vieme, že nie je to skutočný Eh, právne záväzný eh, nástroj v právnom v právnych sporoch. Tedy treba využiť eh, papierovú verziu, takže je zrozumiteľné, pochopiteľné, že Európska komisia navrhuje zmeniť túto situáciu a tento návrh prináša so sebou samé dobré veci, podľa mňa. To by som tu teda dnes chcel prezentovať. Takže dnes jediná výhoda elektronického vydania je v informatívnej povahe, ale táto online verzia nedáva žiadnu právnu istotu. Dúfam, že budete tiež môjho názoru, náš výbor e, bude zdieľať tento názor. Všetci mali by e, mať prístup k právu EÚ, najmä na internete. Tieto technológie treba využívať. Ide o to, aby sme občanom zjednodušili život. Prístup k právu únie musí byť ľahší, jednoduchší, rýchlejší, e, lacnejší a musíme teda využiť moderné technológie za týmto účelom. Je to možné, a realizovateľné a preto s veľkým potešením môžeme prijať návrh komisie. Pokiaľ viem, aj v rade je neoficiálne zhoda v tejto veci. Počul som, že je teda jednohlasnosť. Elektronické vydanie úradného vestníka by malo nadobudnúť právnu záväznosť a naopak papierová forma by už mala len informatívnu hodnotu, čiže obrátila by sa súčasná situácia. Určite poznáte web stránku Eulex. Eulex. Mnohí užívateľia tejto web stránky by boli naozaj prekvapení, keby počas súdneho konania nemohli používať tie texty, ktoré si online prečítali, ale zatiaľ nevedia, že to nemôžu. A na tento problém poukázal až Európsky súdny dvor e, v právnom spore s Komalux. Európsky súd povedal, že nie je úprava k elektronickému vydaniu úradného vestníka, a teda elektronický vestník preto nemá žiadnu právnu záväznosť. My tu teda máme návrh nariadenia, podľa ktorého by sa táto nepríjemná situácia mala teraz zmeniť. Nariadenie hovorí, že elektronická verzia vestníka bude mať právnu silu a takisto bude tu elektronický podpis zabezpečený, čiže autenticita dokumentov bude zachovaná podľa príslušnej smernice. To je e, ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že je navrhovaná aj elektronická verzia vesnika pre ľudí so zdravotným postihnutím, aj keď to bude tiež len s informatívnou hodnotou bez právnej záväznosti. Takže nebude to právne účinný oficiálny dokument. A pokiaľ dôjde e, k nejakému prerušeniu prevádzky informačného systému na viac ako jeden deň, tak by sa opäť využívala papierová podoba. Naozaj teraz nemusíme zachádzať do podrobností, technológia sa veľmi rýchlo vyvíja a my nie sme experti. Najdôležitejšie je to, že elektronické vydanie úradného vestníka nadobudne právnu účinnosť garantujeme aj bezpečnosť technológií. Nikto nemôže tieto veci manipulovať, používať na vlastné účely. Takže si myslím, že návrh nariadenia na základe informácií, ktoré som dostal, splňa cieľ zaručiť bezpečnosť elektronického vestníku. Posilňuje sa teda práva istota pre občanov EÚ. Zároveň chcem povedať, že v Lisabonskej zmluve naozaj nie je žiadna úprava o právnom základe pre túto oblasť. Lisabonská zmluva to neupravuje nejako jednoznačne. Veľmi pekne ďakujem sekretariatu za zaujímavý rozhovor. E, poukázali na to, že by tam mohli byť určité pochybnosti a po rozhovore so sekretariátom som sa nad tým zamyslel ešte raz a chcem povedať, že k čomu som sa dopracoval. E, teda pokiaľ ide o právny základ e, pre elektronické zverejňovanie. Samozrejme, máme tu článok 297. E, samozrejme, je tam povinnosť aby európske právne akty boli zverejnené v úradnom vesníku, ale tento článok 297 nehovorí nič o forme zverejnenia a preto si myslím, že to nemôže byť právnym základom pre elektronické zverejňovanie. V rozhovore so sekretariátom sme hovorili aj o tom, že napríklad článok 15 hovorí o prístupe k dokumentom, aj k legislatívnym dokumentom a o čo teda ide. Napríklad ide o stenografické zápisy zo schôdz, ide o posudky, stanoviska, pozície. Takže tento článok je veľmi konkrétny a myslím, že to nie je e, článok o právnych aktoch, ktorých zverejnenie by bolo povinné v zmysle Lisabonskej zmluvy. Podľa mňa, ale môžeme samozrejme o tom diskutovať, podľa mňa bolo správne, že článok 352 sa tu uplatnil, čiže tzv. Flex, klauzula flexibility. Bolo to na požiadanie Európskej komisie a rada o tom rozhodne po konzultácii s Európskym parlamentom. Ide o prípady, kde nie je žiadny iný právny základ. A čo je cieľom únie v tejto situácii? Je to realizácia povinnosti zverejňovať vestník. Európsky súdny dvor už povedal, že musíme mať veľmi špecifické ustanovenia k forme tohoto elektronického zverejňovania. Samozrejme, e, čo sa týka článok, článku 30, 352, to by malo byť posledné východisko. Ak by nebol žiadny iný právny základ, tak by sme mohli využiť tento článok a myslím, že je to naozaj tak. A ešte by som chcel zdôrazniť, že som sa stretol so zástupcom maďarského predsedníctva rady. Bolo to veľmi pozitívne stretnutie. Maďarské predsedníctvo sa veľmi angažuje v prácach na tomto nariadení. Maďarské predsedníctvo mi potvrdilo, že už v júni e, by sa mohlo toto nariadenie schváliť. Čiže ak by sme aj my postupovali podľa tohto harmonogramu, tak by náš výbor musel túto správu schváliť na schodzi v júni, respektíve dať na hlasovanie. A potom by sme mohli v malom pléne v júni v Bruseli rozhodnúť. Podľa mňa to nie je nič komplikované. Nemyslím si, že momentálne by tu boli nejaké kontroverzné veci ale určite môžeme diskutovať o tom, ja som úplne otvorený, ale mohli by sme eh, si stanoviť takýto ambiciózny harmonogram. Na záver, myslím, že toto nariadenie so sebou prináša iba výhody. Čiže dôsledok bude že elektronická verzia úradného vesníka bude mať právnu účinnosť a bude možný rýchly prístup k legislatíve EÚ, posilní sa právna istota a ide aj o náklady na tlač, ktoré sa takto e, podstatne znížia, pretože dnes tlačené verzie teda sa musia vytlačiť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 prístup kolega Žiebra, kolegu Žiebra. Som e, toho istého názoru. Myslím, že ide o veľmi dôležitú otázku, pretože už od roku 1998 e, je elektronický vestník k dispozícii a e, tlačenú verziu využíva stále menej ľudí. A preto som toho názoru, že by sme to naozaj uh, mali upraviť, aby sme vytvorili právnu istotu a dosiahneme to, ak e, teda budeme postupovať tak, ako nám to navrhuje kolega. Bol by to veľký pokrok z pohľadu občanov únie a samozrejme musíme čo najchvejšie vytvoriť preto právny rámec. Môžeme ušetriť čas aj peniaze, ak budeme mať elektronický prístup k týmto dokumentom. A tým, že elektronická verzia bude záväzná, právne záväzná, e, uľahčíme život mnohým občanom EÚ alebo uľahčíme prácu orgánom samozprávy, a tak ďalej. A už nehovoriac o tom, že stále viac ľudí má záujem o to, ako prebieha práca v EÚ, čo sa týka legislatívy a môžeme našu prácu spopularizovať a v širšom okruhu e, pre každodenn, teda pre bežných ľudí môžeme to môžeme zvýšiť jej zrozumiteľnosť. Táto agenda je veľmi dôležitá, teda ide nám o zjednodušenie e, životu ľudia. V tejto súvislosti by bolo teda dôležité, čo najrychlejšie urobiť krok vpred v tejto veci. Pridávam sa aj e, k tomu, čo povedal kolega Žibro, že by bolo dobré, keby sme nemuseli meniť článok 352, teda ten právny základ. A okrem toho si myslím, že by tam mohol byť uplatnený zrýchlený postup. Samozrejme, ak sa nám podarí e, získať súhlas ostatných politických skupín, myslím si, že to by bolo celkom dobré. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, čo sa týka toho zrýchleného postup tam majú trošku problém, pretože poradné výbory už naznačili, že chcú k tomu vydať stanovisko, tak AVKO ako aj LIBE. A tým sa tá vec trošku komplikuje. E, kolegyňa Lech, Brech, Regner. Ďakujem. Jak obsahu vlastne ani nemám veľa čo dodať. Ten návrh nariadenia môžeme absolútne podporiť. Žijeme v 21. storočí, takže treba po, po, v zmysle toho postupovať. Mm, namietam proti právnemu základu. E, podľa mňa spravodajca to už nadniesol, že až tak jasné to nie je. Článok 352 sa tu uvádza, chápem, avšak myslím, že ide o niečo, čo zaujíma nás, europoslancov, pretože je rozdiel, či vyjadrujeme súhlas, alebo či spolu rozhodujeme. Takže myslím, že túto otázku by sme nemali tak rýchlo akceptovať. Mali by sme teda opýtať sa ešte aj našej právnej služby. Mne tu chýba jasnejšie odôvodenie, prečo článok 352 je ten, ktorý sa tu má uplatniť, pretože ide o viac než len o to, že sa tá to e, vec čo najrychlejšie preženie cez celé to konanie. Chápam, že to maďarské predsedníctvo chce ukončiť, ale podľa mňa by bolo dobre si to trošku vyjasniť. Herr Kollege Hefner, bitte. Pán kolega Hefner. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, podobne ako kolegyňa Regner. K obsahu nemám veľa, čo by som to dal. Bolo nám to veľmi podrobne predstavené. Prečo by bolo zmysluplné prejsť k elektronickému zverejňovaniu. Myslím, že o tom nikto nepochybuje. Ušetríme lesy, ušetríme náklady na tlač a staneme sa teda dostaneme sa k modernej forme zverejňovania. Bez pochyby návrh je veľmi dobrý, zasluhuje si našu plnú podporu, ale neplatí to e, pre tú navrhovanú právnu cestu, pre ten právny základ. Eh, ak by sme sa rýchlo chceli dopracovať k pozitívnemu výsledku, áno, mohli by sme, ak by ste sa rozhodli pre iný právny základ. Eh, včera v AFKO sme preberali, ja som tam koordinátor, a AFKO jednohlasne odsúhlasil, eh, že je proti tomu, aby to podliehalo zrychlenému konaniu a dôvod je voľba právneho základu. Bolo by to poprvýkrát po e, nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy, že by sme využili článok 352 a na takéto veci, úprimne povedané, eh, na tieto veci článok 352 nebol myslený. To je podľa nás vec, ktorá sa veľmi dobre dá e, rieši v zmysle existujúcich e, dohovorov. Je tam článok e, 297, spomína sa článok 15, prístup k dokumentom. E, máme tu možnosť e, zmysluplne v rámci existujúcich, existujúcich zmluv to urobiť podľa postupov, ktoré primerane zapájajú do toho parlament a teda e, nielenže nevidíme dôvod, ale považujeme za nesprávny tento zvolený právny základ článok 352. A to je jediný dôvod, prečo AFKO nesúhlasil s tým zrýchleným konaním a prečo to chcem e, na dnes aj tu vo výbore pre právne veci a sa, chcel by som sa vysloviť za zvolenie iného právneho základu. Pán kolega Stojanov, nech sa páči. Благодаря, господин председателю. Úprimne povedané, nechápem veľmi dobre, aký problém v tejto situácii máme. Elektronická verzia by nejakým spôsobom mala odzrkadliť eh, to, čo je v papierovej verzii. Nechápem, v čom spočíva ten problém. Prečo by elektronická verzia eh, mala mať právnu v silu. Keď budeme mať oficiálnu papierovú verziu, ak, ak, ak to niekto odkopíruje a bude tvrdiť, že táto kópia sa nemôže použiť. Spravodajca povedal, že majú s tým problém teda je problém v súvislosti s tým, že sa nedá použiť elektronická verzia Eurolex bol e, citovaný. Toto je právna nedbanlivosť. E, musíme e, tú vec vyriešiť. Nie citovať webovú stránku, ale konkrétne čísla. Toto sú teda technologické problémy. Ďalšia otázka, ktorá by mohla byť podľa mňa problematická, je tá, že úradný vestník existuje len z jedného dôvodu na šírenie aktov Európskej únie. Ak papierová a elektronická verzia nie sú zverejnené ten istý deň, tak možno sa vytvorí problém v súvislosti s dátumom, eh, teda dňom vstupu do platnosti právneho aktu. Čiže musíme špecifikovať Aký doplnok je platný v súvislosti s vstupom do platnosti daného aktu? Spravodajca hovorí, že ak tam nie je prístup na stránku viac ako jeden deň, tak potom mm, platí papierová verzia. Podľa mňa toto by mohlo spôsobiť problémy v súvislosti so vstupom do platnosti niektorých aktov a preto je potrebné, aby sme sa veľmi pozorne zamysleli nad tým, či toto je potrebné. Ako som povedal na úvod, moje prezentácia, elektronická verzia je len kópia. A mm, tým, že dávame tejto veci takú dôležitosť, to sa mi zdá zbytočné. Mm, predložím Mohli by ste mi teraz povedať, aký je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov? Ďakujem. Kolegyňa Tajn. Ja ich möchte zunächst... Áno, ďakujem. Ja len stručne budem reagovať na predrečníka. Nie je to zbytočné. V členských štátoch ešte stále platí ako oficiálna verzia, tá tlačová verzia pretože naozaj môže vzniknúť mnoho problémov v súvislosti s elektronickou verziou a preto z eh, dôvodov právnej istoty vo väčšine členských štátov sa eh, teda rozhodli pre eh, tú tlačenú verziu. Momentálne máme právnu istotu a toto je to hlavné, toto je to najdôležitejšie, teda vedieť, kedy čo vstupuje do platnosti. A keď Teraz máme e, právny základ, ktorý nie je istý a na jeho základe rozhodneme o tom, že má byť rozhodujúca tá elektronická verzia. No už e, naozaj e, je asi ľahké odhadnúť, koľky, koľky právnici to budú využívať ako dôvod na napadnutie, teda že povedia, že nejaká smernica, z ktorej vychádza nejaký národný um, zákon alebo možno dokonca nariadenie, že vôbec to nevstúpilo do platnosti a že uh, toto a toto uh, teda neplatí z oči voči mne alebo voči môjmu mandantovi. Ako tiehospodárkňa za ALDE, e, teda som proti tomu, aby sa uplatnilo zrýchlené konanie. Právna istota je podľa mňa tým najdôležitejším a právny základ je potrebné preveriť. A my ako poslanci máme povinnosť aj voči občanom. Áno, hovorí sa tu o digitálnej agende cieľ 2013. Každý občan má mať prístup k internetu ale keď eh, sa pozrieme na stav implementácie, Nuž, e, myslím, že ani v Nemecku nie sme celkom blízko k dosiahnutí tohto cieľa roku 2013. Momentálne sme pri 70%, dokonca e, nemôžeme ani povedať, že by všetky firmy mali prístup k internete, takže s tou elektronickou verziou od toho až toľko nezískame, pretože 30% občanov vôbec nebudú mať možnosť do nej nahliadnúť. Dôležitejšie ale je to, že Eh, to nie sú len eh, bežní občania, ale sú to odborníci, ktorí musia pracovať s tou oficiálnou eh, verziou. Takže Napríklad v Nemecku sme roky bojovali za to v prípade notárov, v prípade určitých listín, aby naozaj sa vždy využila tá najplatnejšia, najnovšia verzia, čo sa stane, keď vypadne, vypadne internet, keď nefunguje počítač, keď na internete nie je najaktuálnejšia verzia a keby sa potom napríklad na cd a tak ďalej museli uh, tie aktuálne verzie ukladať, aby sme sa potom k nim mohli vrátiť v prípade potreby. Je tu naozaj s tým spojených množstvo praktických problémov, takže by som naozaj všetkých poprosila, aby tá diskusia prebehla v pokoji. Samozrejme, že nechceme uh, eh, kacať stromy zbytočne, ale potrebujeme to dobre premyslieť uh, tak, aby sme predišli vzniku právnej neistoty. Toto by bolo naozaj katastrofálne. Je to veľmi dôležitá téma. Uh, Ďakujem pekne. K tomu ešte prichádza ďalší problém so 352. Maďarskou bazíku sa to preto nepodarí toto celé uzavrieť. A toto je rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru k Lisabonu, že platí princíp e, jedno Nemeckého ústavného e, súdu, pokiaľ o 352, že je potrebná jednomyselnosť, to trvá veľmi, veľmi dlho mesiace a naozaj je ilúzia, že by sme to mohli do konca júna uzavrieť. Pani Time momentálne načrtla, predchom načrtla tie hlavné problémy, takže myslím si, že budeme musieť využiť bežný postup. V opačnom prípade to nebude môcť byť úspešné. Takže ďalší postup, aký bude? Pán Stojanov ešte? Ďakujem. Chvíľočku, pán predseda. Chcel by som sa spýtať eh, pani Tejn. Eh, chcel by som teda povedať, že ma zle pochopila. Potvrdila práve to, čo som eh, povedal. Sme toho istého názoru. Ďakujem. Dobre, takže bežný postup. Správu ešte nemáme. Takže vy vypracujte správu a potom bude bežný postup. Pán spravodajca? Ďakujem. A ďakujem pekne za diskusiu. Myslím, že bola potrebná. Odznelo mnoho hlasov, ktoré poukázali na to, že musíme ďalej hovoriť o právnom základe. Ja som samozrejme stále toho názoru, že je to správne, ale Samozrejme som otvorený diskusii o právnom základe, som otvorený všetkým vašim argumentom. Tiež plne chápem, že pokiaľ ide o prijatie tohto nariadenia, že sme si zajedno viac menej. Takže argumenty, ktoré som už prezentoval, opakovať nechcem. Súhlasím s tým, čo ste povedali pred chvíľou vy, pán predseda, teda, že je treba ísť cestou bežného postupu. Dobre, takže myslím, že by nám mohlo právne oddelenie na budúcu schôdzu e, pripraviť stanovisko k právnemu zákonu, či to musí byť 352, alebo či existujú nejaké alternatívy. Dobre, dobre, týmto to uzavrieme. Ďakujem spravodajcovi. Body 12 a 13 sa presúvajú na neskôr, ako som už povedal. Čo sa deje? Rada sa hlasí o slovo. Prepačte, nevidel som vás tam vpravo, takže predsedníctvo, nech sa páči. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som povedať veľa vecí, užitočnosti tohto návrhu, ako je to pozitívne pre užívateľov, ako dôležité pre občanov, akú veľkú právnu bezpečnosť to poskytne pre používateľov um, úradného vestníka. Bude tu autentická elektronická právne záväzná verzia, ale všetko to už odnelo. Avšak viac vás zaujíma právny argument, právny základ, ako som si všimol. A pre, mna, pre nás je toto mm, zlá správa. My v rade si myslíme, že jediný právny základ pre tento nástroj je člán, článok 352 a bola by škoda, keby sme tu mali právnu bitku o právny základ. Článok 15 podľa nás nie je správny právny základ ani e, 97. 297. Budeme potrebovať názor právnej služby, rady a komisie v tejto oblasti a, a môžem vás informovať, že sme už teraz dosiahli dohodu na úrovni pracovnej skupiny včera v rade k textu. A dúfame, že toto bude schválené reperom na budúci týždeň. Očakávame, že potom to pôjde 10. júna do rady. Takže Naša, naše očakávanie je také, že 10. júna to ministri schvália e, a právnym základom bude článok 352. Čiže ešte stále sme za zrýchlený postup. Nejde len o maďarské predsedníctvo. Myslím si, že to tempo potrebujeme zlechovať a musíme dosiahnuť maximum pre obe strany, lebo na oboch stranách e, právnej práce, aby sme mali tento text schválený čo najskôr. Pochybujem, že by e, bolo potrebné e, vstupovať do nejakých e, komplikovaných oblastí a právnych argumentov. Budete mať prístup k dokumentom Ehm, číslo 1049 pani Lichtenberger teda m, mm, rada by to inak nezverejnila. Je to odlišná diskusia a v každom prípade toto už je zažitá prax v členských krajinách, ktoré používajú elektronickú verziu, len e, veľmi málo ľudí používa papierovú verziu. Takže my v podstate sa snažíme dohnať realitu, zákon doháňa realitu Robíme veci iba v súlade s tým, čo v praxi už prebieha. Čiže znovu som za zrýchlený postup, aby sme mali stanovisko 24. júna a potom to môže ísť do majovej plenárky. Ďakujem, pán predseda. Ešte si vypočujeme komisiu, aj tí sa hlasia, nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme spravodajcovi za prezentáciu. Je to skutočne stanovisko komisie, že prístup k zákonu a spravodlivosti je zásadný a súhlasíme s tým všetci, hlavne vo výbore Jury. Niektorí spochybnili to, či pokiaľ ide o preniknutie internetu, toto je ten správny moment. Ona by som ilustroval eh, tú dnešnú situáciu. Za posledné roky sme mali 84 miliónov otázok <clears throat> na stránke Eurolexu ohľadom európskej legislatívy. 84 miliónov. A je menej ako tisíc e, tlačových e, edícií, čiže vidíte, aká je realita. Problém je v tom, že realita, tak ako to povedal kolega, sa nechápe vždy správne, že tu nie je vždy príkladná právna hodnota elektronickej verzii, čiže toto musíme napraviť a to čo najrychlejšie. A preto silne podporujeme vôľu maďarského predsedníctva eh, schváliť túto vec čo najskôr. Pokiaľ ide o právny základ, skúmali sme právny základ veľmi pozorne, chápeme, že je tu váhanie zo strany parlamentu využívať článok 352, čiže pozreli sme sa na všetky tieto možnosti, ale na nešťastie je tu daná skutočnosť. 352 je správna verzia, článok 15, ktorý by bol tým najbližším znením k právnemu základu, je v podstate článok, ktorý hovorí o individuálnych právach a právach, ktoré sa môžu obmedziť. A tu hovoríme o povinnom zverejňovaní európskej legislatívy. Podmienky stanovené v článku 352, keď sa na ne pozriete, sú veľmi jasné. Zdá sa, že to musí byť možné v rámci politiky definovanej v zmluvách definovať ciele stanovené v zmluvách a keď zmluva neposkyduje iný právny základ. Tieto tri podmienky sú presne splnené, nie je tu separátny právny základ na dosahovanie týchto cieľov. Je to plne v súlade so všetkými európskymi politikami, pretože európske akty sú zverejňované v elektronickom oficiálnom úradnom vesníku a teda je tu dosiahnutie cieľov stanovených v zmluvách. A skutočne sme to celé prešli a kladíme si otázku, či je to užitočné venovať čas analýze a dospejeme v podstate k tomu istému výsledku. Samozrejme je to v rukách parlamentu, ale určite chceme, aby to bolo prijaté rýchlo. Danke. Also ich unterstelle, dass Sie sich Ďakujem. Takže predpokladám, že ste, si, že ste si pozreli všetky články, ale musíme si ich pozrieť žiaľ aj my. Taký je život. Dobre, takže berieme to na vedomie a budeme postupovať tak, ako sme sa vopred dohodli. 12 a 13 budú na budúce, 30 tá tiež sa posúva na inokedy, lebo sa zmenil správodajca a teraz Diana Wallis dostáva slovo. Chairman, of... Predseda, veľmi dobre si uvedomujem ten čas, ktorý máme. Mám teda len 5 minút, ale myslím, že je to potrebné, pretože ešte ďalší prichádzajú po mne. Čo teda chceme urobiť, je upozorniť kolegov, aký je druhý pracovný dokument, ktorý teraz máme na stole v angličtine. Ide o tému nedokončenej práce v súvislosti s Rímom 2, pokiaľ ide o ohováranie, a teda to je práca, ktorá prebieha. Čiže pracovný dokument máme, je k dispozícii a vyzývam kolegov, aby e, predložili komentáre. Je to teda aktuálna téma aspoň v mojej krajine a možno by sme mohli mať hĺbkovejšiu diskusiu na budúcom stretnutí, pretože myslím, že to nedokážeme zvládnuť v zostávajúcom čase. Súhlasím, dobre, tak toto budeme riešiť až na budúce. Ďalší bod, správa Stolianov. Môžeme to ešte teraz vybaviť, alebo to tiež chcete odložiť? Pán kolega, je to bod číslo 16 teraz alebo na budúce? Ďakujem, pán predseda. Ja potrebujem minútku na moju správu. Ak sa nikto iný nebude chcieť vyjadriť, tak eh, to my si môžeme spraviť teraz. Dobre, ďakujem. Takže pokiaľ ide o správu o tých eh, dvoch dohľadných orgánoch ESMA a EOPA, ja som predložil iba jeden pozmaňovací návrh. O tejto veci sme hovorili pred pár týždňami. Ten pozmaňovací návrh sa týka lehoty. Lehoty pre delegované akty, keď Rada a parlament chcú namietať. Ja uvádzam 3 mesiace, nahradenie dvoch mesiacov tromi mesiacmi, aby sme mali možnosť rozhodnúť, či delegovaný akt je v súlade s, so zmluvami. Nemohol som sa riadne pripraviť, mal som nejaké osobné povinnosti. Našťastie sa mi to podarilo uzavrieť túto prácu, takže uh, Myslím si, že lehota pozmeňovacie návrhy by mala byť predložená 35. to je a keby to bolo dlhšie, tak by som predložila ďalšie pozmeňovacie návrhy. Teším sa na diskusiu. Gut, dazu keine Wortmeldung. Dobre, ak sa už nikto nehlási o slovo, tak 35. 12.00 na poludne lehota na pozmeňovacie návrhy subsidiarita tomu nemáme nič. V bode rôzne tiež sa nikto nehlási o slovo. Zabudli sme na niečo? Pani Lichtenberger dostáva signál odzadu, dozadu. Zabudli sme na niečo? Áno, áno, preskočili ste jednu vec. Neviem, čo sa deje. Bod číslo 17 je možné posunúť na inokedy, ale 26. 27. Správu som predložila, budem stručná. Ani kolega Karim tu nie je. Nebude to lepšie posunúť na neskôr? Bolo mi povedané, že 1. júla by mohla byť lehota a potom rozpráva. Pardon, je to 1. júna, nie júla. Dobre, môžeme to tak spraviť. Dobre. 11. júna? správe Lichtenbergery pozmeňovacie návrhy. Týka sa to aj správy Karim. Er- v oboch prípadoch 1.6. Lehota pozmeňovacie návrhy. 30. Mai. Also, 30. 30. mája požaduje sekretár. Je to pre vás problém? Nie, takže 30. maj na poludne 12.00 pozmeňovacie návrhy. Áno, ešte som chcela povedať, že som ochotná reagovať na kompromisy, otázky, tak aby sme dosiahli konsenzus. No, 17 som preskočil, hovorí pán predseda, lebo to je veľmi komplikované. A ešte niečo v bode rôzne, nikto sa nehlási. Dovidenia. Good.